to rozhodnutie, či takáto daň bude alebo nebude, závisí od nás a od rady, ako nám to pripomenula minulý týždeň pani Merkel. Takže prosím, nezaostaňme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže tie skončíme tu, rozprávu na túto tému a hlasovanie sa uskutoční zajtra cez obed. A teraz sa dostávame ďalšiemu bodu dnešného programu. To je správa Rivalíny oblasť dohody Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more. Dám slovo spravodajcovi pánovi Rivelinimu na 4 minúty. Grazie, La presente... Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh nariadenia, ktoré máte pred sebou, vychádza z toho, že viaceré aby sa implementovali viaceré rozhodnutia, ktoré vyplývajú z Všeobecnej rybárskej komisie pre Strezené more. Tu ide vlastne o zjednodušenie. Tu ide o to, že tie odporúčania GFCM sa implementovali v legislatíve spoločenstva iba, e, iba provizórne a teraz ide o to, aby sa vytvoril stabilnejší právny nástroj na to, aby sa toto stalo trvalou súčasťou legislatívy spoločenstva. V tomto prípade ide vlastne iba o jeden jediný právny akt spoločenstva, kde budúce odporúčania, čo sa týka obsahov odporúčaní GFCM, ako je to uvedené, technické opatrenia, aby sa tie zapracovali. A tu máme návrh nariadenia. A ide tu vlastne o dokumentáciu, technického opatrenia, kde ide o medne rybolov v Lianskom zálive, Ide tu aj o pravidlá, ktoré sa týkajú vydávania povolenia rybolov, ako aj o ochranu prirodzených biotopov. Ide tu aj o plavidlá, ktoré sa špecializujú na korifé, lov korifény veľkej a sú tu pravidlá, ktoré musí, zoznam, ktorý sa musí odovzdať komisii. Je tu o veľkosť úok, to rieši článok 15 a potom tu ide aj o siete, ktoré sa používajú v Čiernom mori, do článok 16. Tu ide o používanie vlečných škrabákov a vlečných sietí v hĺbkach viac ako 1000 metrov a toto je zakázané. Je to uvedené v článku 17. Potom je tu hlava, kde ide o kontrolné opatrenia a predkladajú sa tu zoznamy s údajmi o plavidlách, ktoré presahujú dĺžku 15 metrov. Ďalej tu ide o údaje, ktoré sa týkajú vlajky, pod ktorou sa plavia tieto plavidla, To je všetko vedené v článku 18. Potom sú tu aj viaceré údaje a celkovo tu ide aj o vykládky. Riešia sa, riešia sa tu aj otázky plavidel tretich krajín, ktorých sa týkajú vykládky a prekládky. Tu je dôležité, aby členské štáty zakázali alebo prístup plavidla do prístavu, ak vlajkový štát nepristúpil GFCM a na to tu máme článok 23 kde je uvedený samotný postup. Potom hlava 4, tu ide o spoluprácu, informovanie a vykazovanie. A potom tu ide o spoluprácu členských štátov s výkonným sekretariátom GFCM. Je tu o výmonu informácií, tu uvedené v článku 24 a podľa tohto článku musia členské štáty predkladať výkonnému sekretariátu štatistické matice tu ide o registračné čísla plavidiel, kapacitu, hrubú náš výkon. Potom tu je hlava 5, záverečné ustanovenia. Tu komisia má v zmysle článku 28 možnosť opierajúca o článok 290 zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanoviť, že ustanovenia, ktoré nie sú dôležité z hľadiska delegovaných aktov, aby sa menili prostredníctvom daných možností. Ak by ste mi ešte dali dve minúty, mohol by som to ešte doplniť a by to bolo úplné. Nie, nehovorí pán predseda, vy máte ešte dve minúty na záver, mohli by ste ich využiť teraz, ale potom ich budete mať na záver. Dobre, tak teraz využijem radšej ten stanovený čas. Okrem toho, ešte by som mohol skonštatovať, že zmluvné strany GFCM majú povinnosť implementovať opatrenia a tu ide o dátum, ktorý stanovil samotný GFCM. Ide o to, aby sa tieto opatrenia, opatrenia uplatňovali na medzinárodnej úrovni. Dôležité, aby sme tu mali nástroje na úrovni spoločenstva, a potom si musíme uvedomiť, že je tu postup spolurozhodovania. To súviselo so samotnou dĺžkou tejto procedúry. To znamená, že podľa mňa tento postup nie je veľmi primeraný. Preto by sme sa radšej mali riadiť ustanoveniami článku 28, kde ide o to, že na výračnom zasadaní GFCM by sa malo diskutovať o tom, aké pracovné skupiny existujú na jednotlivých štátoch. Vlastne toto sa už udialo a dôležité je, aby sa odôvodnilo, prečo nebolo možné v stanovenom čase implementovať tieto pravidlá, lebo také, takéto ne, takáto neimplementácia by sa mohla považovať za porušenie medzinárodných povinností a toto bolo veľmi závažné z hľadiska GFCM ako aj iných medzinárodných organizácií. Toto je medvedia služba pre Európsku úniu, lebo ináč bolo možné vychádzať z toho, že Európska únia sa dlho zaoberá maličkosťami a potom jej unikajú tie podstatné veci. Ešte by som chcel na záver dodať, že ochranné opatrenia sa riešia v rámci delegovaných aktov a teraz tu ide skôr o to, ako budú k tomu pristupovať obidve časti legislatívy, legislatívnej kompetencie. Takže tu sú určité kroky, ktoré sa musia ešte vyriešiť, je nutné implementovať tieto pravidlá. Konec koncov tá implementácia si bude skôr na strane komisie. A ešte jednu sekundu, potom článok 28, tam sú uvedené tieto delegované právne akty. Toto je veľmi zaujímavé a závažné a dôležité je, aby sa dosial konečný výsledok a je tu podobný postup, ako sme mali, mali pri správe De Brun, kde išlo veterinárne pod, podmienky pre domáce zvieratá. A teraz bol prečník prerušený. Áno, áno, už sa blížim záveru. Prednedávnom sa, sa zverejnila správa, ktorá sa týkala aj pravidel pre lov tu nejaká modroplutvého. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ja pevne verím, pán Rivelny, že po tomto, po tomto zasadaní si do vašej kancelárie dáte veľkú fotografiu mňa. Ja vám pošlám kľudne fotografiu a podpíšem. Dobre, a teraz pani komisárka Diamana, Diam, Damanaki. Pán predseda, ja budem hračej stručná, nebojte sa. Pán predseda, poslankyni poslanci, dámy a páni, najprv by som sa chcela poďakovať pánovi Rivelinimu za prácu na jeho správe. Chcela by som povedať, že som skutočne veľmi rada, že tu vidím jasnú podporu výboru pre rybolov. Je tu teda podpora parlamentu v tejto oblasti, v oblasti tohoto veľmi dôležitého návrhu. Skutočne musím súhlasiť s pánom Rivelínim a s tou jeho komplexnou prezentáciou a takisto súhlasím aj s tým, že implementácia rozličných opatrení, ako ich prijala GFCM, sú kľúčové preto, aby sa podarilo dosiahnuť udržateľné riadenie rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori. Toto je veľmi dôležité, Stredozemné more si to vyžaduje a musíme to vykonať, ak chceme zabezpečiť biodiverzitu v oblasti Stredozemného mora a keď chceme zabezpečiť aj to, aby Stredozemné more sa nestalo mŕtvým morom. Dovolte, aby som spomenul jednu inštitucionálnu otázku, ktorú spomínal aj pán Rivelini. Ako iste viete, odporúčania GFCM sa stávajú záväznými pre Európsku úniu súvisí to s dohodami, ktoré majú členské štáty a ide to za podmienok, ktoré stanovila GFCM. To znamená, že časná transpozícia je skutočne nevyhnutná preto, aby tieto medzinárodné opatrenia sa mohli priamo uplatňovať voči fyzickým ako aj právnickým osobám, aby sa to zabezpečila právna istota v tejto oblasti. To znamená, že poslankyne poslanci musíme zabrániť tomu, aby transpozícia pravidel GFCM sa stala modernou verziou mýtu, o Sisyfosovi. Takže dôležité je konať tejto oblasti. Je tu tie opatrenie, ktoré prijal GFC minulý rok. Je dôležité prijať to v rámci tohoto nariadenia. GFCM pravdepodobne čo skoro príde s novými úpravami, ktoré si budú vyžadať transpozíciu do legislatívy EÚ, kde bude pevná lehota. To znamená, že budeme musieť absolvovať túto procedúru opätovne viacejkrát. Preto si myslím, že komisia by mala mať delegované kompetencie, ktoré by sa týkali transpozície. Toto by sa týkalo všetkých budúcich úprav legislatív EÚ. Robím si obavy, že delegované kompetencie voči komisii budú prepojené s vyššími rizikami toho, že tam nebude, že neprebehne včasná transpozícia. Myslím si, že toto je niečo, čo musíme zabrániť. My tu nechceme nejako okliešťovať kompetencie Európskeho parlamentu v tejto oblasti, ale to, čo potrebujeme mať časnú transpozíciu. A obávam sa, že to nebude v rámci tejto, tohoto postupu, keď to máme možné. Preto je mi veľmi ľúto, že inštitúcie sa, nemo, sa nemôžu zhodnúť na tejto dôležitej otázky. Chcela by som zdôrazniť, že takéto omeškanie ohrozia schopnosť EÚ e, e, zodpovedať medzinárodným požiadavkám a ohrozí to aj našu kredibilitu v medzinárodných rybolovných organizáciách. Dámy a páni, ja si myslím, že je dôležité postupovať smerom k prijatiu tejto legislatívy čo najrychlejšie a preto vítam stanovisko Európskeho parlamentu a podľa mňa je to krok správnym smerom. Pevne verím, že ďalšie kroky týmto smerom umožnia, aby sme riešili tieto otázky en blok, aby sme čo najskôr ich schválili. Zároveň si myslím, že je nevyhnutné sa zaoberať najefektívnejšími spôsobmi transpozície takýchto opatrení a musím myslieť aj na lokálne organizácie pre správu rybolovných zdrojov našej strany budeme sa snažiť nájsť to najlepšie riešenie. Pevne verím, že podporíte naše úsilie. To znamená, že ešte raz by som chcela poďakovať pánovi Rivelinimu za jeho správu, ako aj výboru, za jeho úsilie a za prácu na tejto dôležité otázky. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz má slovo pán Kadek. Nech sa páči, dve minúty. Vážený pán predseda, Chcel by som najprv povedať, že sa nachádzame v Štrasburgu, pani komisárka, kolegovia a kolegyne. A preto by som sa chcel poďakovať za správu aj jej spravodajcovi, ktorá, táto správa hovorí záležitosti z roku 2009. Predtým, než, táto, než bola prijatá Lisabonská zmluva, tak táto téma bola už predložená vo výbore pre rybolov na prvé čítanie. Pokiaľ ide o tento návrh, ide tu predovšetkým o otázku Lvieho zálivu, kde sa majú znížiť veľkosti úok na sieťach, ovplyvňuje to takisto rybolov v Stredozemnom mori a ide tu takisto o situáciu v Čiernom mori, kde sa má zakázať používanie vlečných škrabákov a ďalších zariadení. Avšak veľkosť vok na sieti by malo byť minimálne 40 cm a to na základe žiadosti majiteľov lodí. Predovšetkým tu ide o siete s kosoštvorcovými okami ale ide tu takisto aj o lepšie vyjasnenie stanoviska parlamentu, pokiaľ ide o túto tému. Komisia musí do konca roku 2012 predložiť aj správu, pokiaľ ide o realizáciu týchto opatrení a dúfam, že túto správu dostaneme pred druhým čítaním tohto textu. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán Arsenis. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, dámy a páni. Stredo Morská oblasť predstavuje malú časť našej planéty. Je to iba 1% všetkých oceánov na svete, ale je to veľmi bohaté. Je to až obsahuje až 890% eh, biodiverzity. Je to veľké percentuálne vyjadrenie a máme tu aj veľké množstvo flotil a je tu zamestnaných veľa ľudí v rámci Európskej únie, ale bohužiaľ 50% všetkých výlovkov sú predmetom, ktorý súvisia s prednadmerným limitom. jednoducho sa tu prekračujú limity. Aké sú tu príčiny tejto situácie? Kto je na vine? Doteraz spoločná rybolovná politika jednoducho zlyhávala a nemôžeme implementovať takýmto spôsobom naše spoločné rozhodnutia. To súvisí takisto aj s tým, že jednoducho robíme rozhodnutia bez toho, že by sme brali do úvahy vedecké dôkazy, vedecké správy, pretože sa snažíme dostať určitým záujmom. Pred pár rokmi sa komisia snažila vyriešiť tento problém v tejto oblasti a máme tu aj právne predpisy, pokiaľ ide o rybolov v stredomorskej oblasti. Avšak nejde tu iba o to, že čo robia členské štáty Európskej únie, akým spôsobom to my riešime. Ako viete, táto situácia v stredomorskej oblasti takisto súvisí aj s tým, čo robia ostatné krajiny stredomor z tohto regiónu. Ak nebudeme spolupracovať spoločne, tak je vlastne ohrozené spoločné bohatstvo. Dostali sme sa k prvému čítaniu a Bohužiaľ tu nie je teraz zastúpená rada. Mali sme tu určité problémy, pokiaľ ide o implementačné opatrenia. Rada musí pochopiť, že Lisabonská zmluva musí byť implementovaná a budú musieť e, akceptovať právo parlamentu, aby bol začlenený do týchto spolurozhodovacieho procesu a musí akceptovať takisto aj delegované právne akty. Ďakujem pekne, pán Romeva Rueda. Ďakujem pekne, pán predseda. Posledné 10 ročia implementácie spoločnej rybolovnej politike ukázali, že tu máme dvojitý štandard, pokiaľ ide o rybolov v Európe. Máme atlantický a stredomorský. Toto malo za výsledok, že máme určité chronické status, status quo zlej správy. Máme nadmerný rybolov v stredomorskej oblasti. Zúčastnené strany, ktorých sa to dotýka, ak konečne dostaneme všetkých spolu, ktorých sa to týka a budeme sa snažiť nájsť určitý konsenzus a riešenie, iba tak sa nám to podarí. Stav rýb v Stredomorí si vyžaduje našu pozornosť, aby sme sa venovali tejto situácii spoločne. Európsky rybolov v tejto oblasti musí byť vnímaný ako situácia, ktorú treba riešiť spoločným spôsobom a musíme eh, ho riešiť prostredníctvom spoločnej rybolovnej politiky. To znamená, že politika, ktorú chceme eh, akceptovať, musí byť v súlade s operačnou schémou, ktorá súvisí s manažmentom rybolovu v sedomorskej oblasti. Týmto spôsobom by sme sa vlastne dostali k tomu, že by sme mali určité štandardy v dlhodobom charaktere, ktoré takisto uplatňujeme v Atlanti- pri rybolove v Atlantiku. Pán Fox, máte minútu. Ja by som chcel sa poďakovať komisárke Daminaky za e, návrh, ktorý tu bol predložený v súčasnosti, keď sa zníži množstvo rýb v oceánoch a ľudia nemajú čo jesť, tak je jednoducho hanebné, že vylovíme ryby, zabijeme ich a potom ich hodíme naspäť do mora. Dúfam, že táto legislatíva bude prijatá bez nejakého časového opozdenia, aby sme konečne toto zastavili. Navyše by som chcel povedať, že vítam aj odporúčania, ktoré predložilo GFCM. Takisto vítam eh, toto odporúčanie, pokiaľ ide o eh, odporúčanie týkajúce sa minimálnej veľkosti vôk na sieťach a pokiaľ ide o praktiky lovu v hĺbkach viac ako tisíc metrov. My podporujeme tento návrh a ďakujeme pani komisárke Damenaki za to, že sa takýmto spôsobom k situácii postavila. Ďakujeme, pán Walesa. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, pán predseda, treba povedať, že Stredomorská oblasť je jediným morom, Stredné more je jediné more ktoré, na svete, ktoré eh, má brehy na troch kontinentoch. A preto kľúčovou otázkou v tejto oblasti, a pokiaľ ide aj hospodárstvo stredomorského rybolovu, sú práve právne predpisy, ktoré súvisia s reguláciou a manažmentom a takisto aj kontrolou rybolovu a plavidel, ktoré eh, prevádzkujú rybolov rybolov v stredomorskej oblasti je zameraný na široké množstvo druhov rýb a na to, aby sme takýto rybolov udržali aj do budúcnosti, potrebujeme určité právne predpisy na to, aby sme ho chránili. Ďakujem za správu, ktorá obsahuje takisto informácie, ktorá poukazuje na to, aké dôležité sú zdroje práve z tohto rybolovu. Pán Milana, ďakujem pekne. Pán predseda, pani komisárka, tieto otázky, ktoré tu boli nastolené, ktoré súvisia so stredomorským regiónom, myslím si, že sú veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie, ako sme to doteraz vnímali. Ak tu myslíme na dopady, tak myslím, že treba myslieť aj na hranice toto nariadenia. Niekedy vzniká dojem, že keď Európa podnikne prvý krok, tak e, všetci ostatní sa pridajú. Myslím, že je to dôležité z hľadiska stratégie. Musíme sa s týmito vecami skutočne vysporiadať. No a súhlasím aj s kolegom Rivelínim a jemu patrí osobitná vďaka ale aj napriek tomu som presvedčený o tom, že sa budeme snažiť zvládnuť to už v prvom čítaní alebo interpretáciu článku 28 a treba s konečnou platnosťou vyriešiť, pretože parlament v podstate tvrdí v poriadku. To sú delegované akty. A treba, aby si ich komisia uvedomila. A aby nebol zbytočný odpor zo strany rady. No a v tomto prípade v parlamente musí dozrieť tá myšlienka, že nejde len o biodiverzitu a stavy rýb, ale aj o budúcnosť rybárov. No a myslím, že táto fáza, ktorá sa nás týka, treba, aby sa do popredia dostalo spolurozhodovanie, pretože samozrejme delegované akty, to je v poriadku, ale medzinárodné dohody, tie musia dávať parlamentu príležitosť zohrávať úlohu. Ďakujem pekne. A teraz pán Jim Higgins. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád, a z tejto správy podporím ju. Budem hlasovať za, keď sa dostane na hlasovanie parlamentu. v roku 1949, keď to bolo zriadené, tak som to tiež eh, podporil. Ďakujem eh, komisárke za to, že zakáže mm, zakaže túto hroznú prax vyhadzovania naspäť do mora. No a ďalej, čo sa týka otázky Stredozemného mora, Čierneho mora, tak polnohospodárstvo a akvakultúra sú dôležité. No a to, čo ste spravili vy, to spojilo všetky dôležité elementy, napríklad konzerváciu, a riadenie, využívanie, manažment a, a marketing. No a jeden z dôležitých eh, faktov je, že eh, spájame veci dokopy. My sme už prijali rôzne uznesenia a rôzne nariadenia, avšak eh, toto to, to spojilo do jedného veľmi dobrého komplexného balíčka. No a typické pre tento balíček je jasnosť a transparentnosť, tak aby to každý pochopil. No a dúfam, že my po prijatí tejto správy a jej implementácii vybudujeme jednoduchý systém pre spoločenstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa v spontánnej časti našej rozpravy sa prihlásili traja rečníci. A ako prvá dostane slovo pani Matera. Nech sa páči. Grazie, prezidente. Kolegi. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, ja súhlasím so spravodajcom, že treba zjednodušiť pravidlá pre rybolov čo sa týka nariadenia, ktoré berie do úvahy odporúčania výboru pre rybolov, teda e, rady pre rybolov a námorné otázky. Ja súhlasím s princípami e, vytvorenými v rámci spoločnej rybolovnej politiky, ale myslím si, že musíme dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi socioekonomickými hodnotami a ochranou ekosystémov. Takže potrebujeme vyžadovať ochranu e, zvláštnych záujmov miestnych komunít. Myslím si, že toto nariadenie jasne stanovuje, e, aké zariadenia sa môžu používať v týchto oblastiach, predovšetkým v Stredomorí. Ja chcem zdôrazniť to, že ochrana prírodných zdrojov má vážne dôsledky e, pre niektoré rybolovné komunity. Taliansko žiada o výnimku uh, z rybolovu, zákazu rybolovu dvoch druhov, ktoré sú hlavné dva produkty v našom uh, rybolovnom hospodárstve. Takže chcela by som upriamiť pozornosť všetkých predstaviteľov 27 štátov a tiež komisárov, aby zvážili vyššiu flexibilitu tohto nástroja, pretože chceme e, zachovať prežitie týchto komunít. E, to bolo vynikajúce, presne ste sa trafili do toho rečníckého času, 1,5 minúty. A teraz pani, pani Neves. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár e, toto nariadenie berie do úvahy e, odporúčania Rady pre námorné otázky a pre rybolov a počíta sa s účasťou všetkých osôb, ktoré sú do toho zainteresované a preto súhlasím s názorom e, spravodajcu. E, je to náš hlavný cieľ v rámci zón, tejto zóny, o ktorej hovoríme. Tiež musíme zabezpečiť dodržiavania a ochranu námorných zdrojov tiež treba vytvoriť e, hlavné pravidlá, princípy e, pre riadenie rybolovu v tejto oblasti. Návrha, návrh nariadenia Rady a parlamentu je pozitívny, ale potrebujeme väčšiu kontrolu všetkých e, jednotlivých prostriedkov, komunikácie, kontroly, spolupráce, nielen čo sa týka jednotlivých vlajkových lodí, ale všetkých teda plavidiel ktoré majú vlajky iných e, štátov, aby sa dodržali dobré rybolovné postupy. Myslím si, že takto môžeme dosiahnuť ciele, ktoré sme si predsa vzali tak, aby bola dobrá rovnováha, rovnaký prístup pre všetky pravidla, ktoré, e, plavidla, ktoré lovia v týchto oblastiach. E, ďakujem pekne, pán predseda. Chceme zdôrazniť nasledovné je tu jeden aspekt tohto návrhu nariadenia, ktoré podľa nás, ktorý podľa nás je dôležitý a nemôžeme akceptovať. E, spochybňuje sa tu význam multilaterálnej spolupráce v oblasti dobrej ochrany námorných zdrojov. A tento návrh by viedol k tomu, že by sa mohli prijať delegované akty, ktoré sú e, v rozpore so zvrchovanou e, kompe, s zvrchovanými kompetenciami niektorých členských štátov, a tu konkrétne ide o Cyprus. E, takže došlo by tu vlastne k nelegálnemu stavu. Okrem toho, táto otázka je veľmi citlivá. Tento návrh, tak ako bol predložený, e, zasahuje do zvrchovaných e, kompetencií jednotlivých e, členských štátov a ich právomocí vo výsadných hospodárskych zónach. Preto chceme, aby sa obmedzil pôsobnosť delegovaných aktov a budeme hlasovať proti a preto žiadame o, nominálne, o menovité hlasovanie. Ďakujem. Pani komisárka, nech sa páči. Chcem sa všetkým poďakovať za vystúpenia a len dve krátke poznámky, pán predseda. Chcela by som súhlasiť s tými váženými členami, ktorí zdôraznili to, že teraz potrebujeme dobrú implementáciu nariadenia e, v oblasti Stredomoria. Toto nariadenie funguje ešte len veľmi krátko. Myslím si, že mohli by sme dať mu ešte istý priestor a čas na úspech. Momentálne nie je možné ho pozmeniť alebo žiadať o nejaké výnimky. Myslím si, že nariadenie už poskytuje dosť vysokú mieru flexibility a myslím si, že členské štáty musia Eh, musia teda mm, plniť pravidla, ak chcú mať možno nejaké výnimky. Po druhé by som chcela povedať, že eh, potrebujeme predovšetkým to, a teda v tom súhlasím aj s tými členskými štátmi, ktoré to povedali, že Eh, potrebujeme dosiahnuť takú situáciu, ako aj v iných oblastiach. Stredomorie potrebuje istú reguláciu, takže v rámci reformy spoločnej rybolovnej politiky musíme sa snažiť o postupný prístup, tak aby sme mali rovnaký status stredomorí, tak ako to máme aj v iných eh, oblastiach. Eh, predstava komisie, čo sa týka delegovaných aktov e, pri implementácii rozhodnutí našich e, národných orgánov. E, to nemá nič dočinenia vlastne s zvrchovanosťou členských štátov. My chceme len mať možnosť, respektíve dať možnosť transponovať tieto zákony do nášho európskeho práva. Ďakujeme. K tomuto bodu uzatváram diskusiu. Zajtra sa bude hlasovať a teraz sa posunieme ďalej. Ús, otázka na ústne zodpovedanie komisii. Týka sa rokovania o obnove dohody v oblasti rybného hospodárstva medzi EÚ a Mauritániou.